Good morning, um, everybody. We are, uh, we're here with a lot of people. Uh, we have a... Uh, Dobré ráno, vítajte všetci, je nás tu veľa. Máme spoločnú schôdzu s výborom Jury. Chcela by som privítať predsedu Jury, pána Svobodu. Chcela by som vás takisto informovať, že táto schôdza je streamovaná na webe, tak ako každá schôdza výboru INKO a skôr ako vám dám viac informácií o hľadom postupu v rámci tejto schôdze, by som rada poblahoželala aj napriek tomu, že to nie je osobne, ale budeme jej to tlmočiť potom. Chcela by som Rozetun pogratulovať, pretože včera sa nám podarilo nájsť, dosiahnuť kompromis s radou a s komisiou, pokiaľ ide o spis o geoblockingu Myslím, že je to obrovský krok vpred pre vnútorný trh, takže gratulujem Rosetun všetkým tieňovým spravodajcom a takisto chcem eh, poďakovať Dite Charanzovej. A je tam predsa len. Chcem sa poďakovať Dite za to, že predsedala trialógu a Dita by vám chcela, dať, eh, chcela niečo povedať. Ďakujem pekne, pani predsednička, pán spolupredseda, drahé kolegyne, kolegovia. Áno, skutočne včera Neskoro večer sa nám podarilo dohodnúť s radou vo veci geoblockingu. Nazvala by som to možno prvým krokom, pokiaľ ide o geoblocking, takéto blokovanie geografické. Ako viete, išlo o dôležitú a ťažkú agendu, tak z pohľadu Európskeho parlamentu, ale aj z pohľadu Rady Predovšetkým by som chcel zdôrazniť, že parlamentu sa podarilo zabezpečiť tie kľúčové ofenzívne záujmy. Nepodarilo sa nám presadiť eh, naše argumenty, pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti tejto úpravy, ale komisie sa podarilo predložiť vyhlásenie, deklaráciu, ktorá bude súčasťou nariadenia, v rámci ktorého sa zavezujú. Môžem vás poprosiť, aj pani predsednička, o ticho v rokovacej miestnosti? Takže zaviazali sa k revíznej doložke, doložke o preskúmaní, v rámci ktorej komisia o dva roky sa pozrie na všetky nedoriešené e, veci, otvorené veci, pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti, hlavne v súvislosti s obsahom, ktorý je predmetom autorského práva alebo podlieha autorskému právu. Dlhavo sme diskutovali o viacerých veciach, hlavne pokiaľ ide o nadobudnutie účinnosti. Podarilo sa nám dosiahnuť 9 mesiacov, 9-mesačné obdobie. To znamená, že v realite v skutočnosti spotrebitelia budú mať možnosť prospechu z princípu nediskriminácie vo svete online ako aj offline ešte pred eh, budúcimi vianočnými nákupmi, pred ďalšími Vianocami. Nepôjdem do podrobností, poskytneme vám podrobnejší prehľad, eh, keď príde pani spravodajkyňa Rožatún ale myslím si, že je to vyvážený výsledok, je to dobrá dohoda, ako som už e, povedal, je to prvý krok a ďalšie kroky budú nasledovať o dva roky, keď komisia pripraví svoju revíziu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem veľmi pekne, Dita. To znamená, že môžeme začať e, našu schôdzu. Ako viete, je to spoločná schôdza Imko Jury. Chcela by som privítať všetkých poslancov z výboru Jury, samozrejme, na našej schôdzi. Budeme hlasovať o spise ohľadom digitálneho obsahu. Evelyn Gebhardt, pán Voss, spoluspravodajci. Chcela by som vám pripomenúť, že celkovo bolo predložených 988 pozmeňujúcich návrhov, vrátane 920, ktoré sa týkali návrhu správy a nepočítame dokonca ani stanovisko, ktoré predkladalo LIBE, Chcela by som samozrejme poblahoželať obom spravodajcom za vykonanú prácu, k práci a takisto Číňovým z oboch výborov za spoluprácu a takisto aj za aktivity, ktoré realizovali v rámci spoločných schôdz, kde došlo k dohode v 86 kompromisných návrhov v rámci skupín. Takisto by som sa chcela poďakovať spravodajcovi za Imko, Tieňovému, Pascal Arimon a takisto Heidi Hautale. Heidi Hautala, neviem presne, aha, tam vzadu sedí za ich úzkú súčinnosť a za ich príspevky k stretnutiam tieňových spravodajcov, ktoré vyústili do súladu medzi spismi, ktoré sa týkali digitálneho obsahu a tovarov na druhej strane. V zmysle pravidla 53 Libe schválil svoje stanovisko 21. novembra 2016, v rámci ktorého bolo 51 pozmeňujúcich návrhov. Tieto pozmeňujúce návrhy boli doplnené do dnešného hlasovacieho zoznamu. Takisto by som chcela oznámiť, že mnohé pozmeňujúce návrhy Libe boli zahrnuté do kompromisov, ktoré boli dosiahnuté medzi politickými skupinami my sme si rezervovali hodinu na toto hlasovanie a teraz by som chcela odovzdať slovo kolegovi Slobodovi, aby aj on mohol svoje úvodné slova predniesť. Ďakujem pekne a ja pokúsim sa to vybaviť e, v stručnosti. Chcel by som aj ja pogratulovať spravodajcom k skvelej práci. E, takisto by som rád povedal, že sme rozdelili predsedanie nad týmto hlasovaním, pretože to bude veľmi nabitá aktivita z pohľadu nás. Budeme hlasovať o návrhu správy, tak ako aj o mandáte vstúpiť do medziinstitucionálnych rokovaní. Toľko z mojej strany. Pani predsednička, nech sa páči, slovo späť mám. Ďakujem veľmi pekne, pán eh, Svoboda. To znamená, že môžeme začať s hlasovaním. Ja začnem článkom 1 a budem pokračovať až po článok 8 návrhu. Chcú teraz vystúpiť spravodajci, alebo až po hlasovaní teraz chcete? Tak e, výborne, nech sa páči pani Gepert a potom pán Vos. Ďakujem pekne, ani ja to nechcem predlžovať, ale predsa by sme e, sa mali ešte vzájomne informovať ohľadom toho, čo sme my urobili. Dvakrát sme hlasovanie odložili a myslím si, že to bolo dobré rozhodnutie, pretože sa naozaj podarilo prijať veľmi dobré, kvalitné kompromisy a to nielen kompromisy medzi dvoma veľkými politickými skupinami, ale všetkými politickými skupinami a tie zohľadní čo najviac a oplatilo sa urobiť takúto prácu, pretože potom máme aj silnú pozíciu voči rade, a pokiaľ ide o to, čo my chceme uzavrieť tu z pozície parlamentu. My sme konštatovali, že ochrana údajov, tak ako je v základnom nariadení o ochrane osobných údajov, je plne zohľadnená, pokiaľ ide o komunitárne právo. V súvislosti s rozsahom pôsobnosti v porovnaní s tým, čo navrhovala komisia, my sme to výrazným spôsobom zlepšili tým, že sme e, zabezpečili, že všetko, čo súvisí s digitálnymi obsahami, obsahmi a digitálnymi službami, bez výnimky bude v rozsahu pôsobnosti tejto smernice. Komisia takéto niečo nepredpokladala, iba že by tieto veci boli pokryté inými právnymi úpravami, napríklad OTT v tejto súvislosti. Veľmi dôležitá vec. Spravili sme veľmi e, taký elegantný res, čistý res medzi digitálnymi obsahmi a medzi tými tovarmi pretože jeden zo sporných bodov, ktorý dlho pretrvávali, je, že komisia prišla s návrhom, ktorý nebol príliš kvalitný. Rada potom prišla s definíciou, s pojmom, ale samotná rada nebola s tým úplne stotožnená s vlastným návrhom, pretože nebol úplne čistý. My sme potom prišli s tretím návrhom, kde predpokladám, že je ešte lepší a že bude akceptovaný zo strany rady. A po tretie, a tým by som to aj ukončila, máme zavedené veľmi silné ustanovenia o ochrane spotrebiteľa, kde sme stanovili, že v tejto oblasti, pokiaľ bude možné, prebehne plná harmonizácia, čiže cieľená targeted harmonizácia, ale právo a tie právne úpravy, ktoré existujú v vnútroštátnej úrovni, v mnohých oblastiach e, sme stanovili, že tieto veci nebudú spochybňované, lebo je politicky takisto veľmi dôležité ukázať smerom na občanov, že tu nejde o odnímanie nejakých práv, Ide o to, aby sme vnútorný trh e, nastavili v maximálnej možnej miere tak, aby rešpektoval to, čo členské štáty tradične robili. A to bolo veľmi dôležité a to nezjednošovalo celú tú našu prácu, ale teraz odsúhlasíme to, čo navrhujeme ako kompromisy, tak si myslím, že naozaj máme veľmi dobrý základ pre rokovania s radou a takisto aj dobrý základ na to, aby sme vytvorili legislatívnu úpravu, v oblasti, ktorá ešte stále nie je právne ukotvená v mnohých štátoch a tým pádom e, ochranu pre spotrebiteľov a zároveň aj tie disparitné pravidlá odstránime, ktoré sa týkajú spotrebiteľov a to som naozaj rada, že sa nám podarilo takéto niečo. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Fos. E, ďakujem pekne, pani predsednička. Áno, naozaj, to bolo náročné v rámci týchto štruktúr to dokázať. A to sú veci, ktoré nebudem určite odporúčať, aby sme mali dvoch rozdielných dve rozdielne inštitúcie aj dve rozdielne výbory, ktoré sa tým zaoberali. Je to vďaka spolupráci všetkých zúčastnených, že sa to podarilo a že sme našli aj takú racionálnu líniu a som naozaj vďačný všetkým za pripravenosť s touto cestou. Čo bolo veľmi dôležité je, že aby sme tak z pohľadu spotrebiteľov, ako aj tých, ktorí realizujú obchody, aby sme vytvorili rámec v tejto digitálnej oblasti, ktorý, myslím, bude jednoduchší pre všetkých, aby boli stanovené jasné práva, jasne pomenované tie situácie, a pre tú ďalšiu oblasť, a to je veľmi dôležité, to, čo potom tu robí Pascal Ariman, aby sme to e, zmysluplne dali na rovnakú úroveň. A preto si myslím, e, že pokiaľ bolo možné, pokiaľ nám dovolili tie možnosti, tak sa to celkom dobre podarilo. A preto sa chcem všetkým zúčastneným a vrátane sekretariátov poďakovať, pretože to nebolo jednoduché. Thank you very much. So indeed, I would also like to, to uh, congratulate. Áno, ďakujem pekne a ja by som vám chcela poblahoželať a aj ja zopakovať vďaku aj na sekretariát, samozrejme všetkým poradcom e, skupiny a takisto aj e, asistentom. To znamená, že môžeme prejsť k hlasovaniu samotnému. Najskôr pozmenujúci návrh 1, 71, 72, ktoré sú totožné za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 1, za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa, prijaté. Ďalej kompromis 12, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 13, za, proti, zdržali sa, prijaté. Prechádzame na kompromis 17, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 18 za, proti, zdržali sa prijaté. 20 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 21 za, proti, zdržali sa prijaté. Ďalej, pozmenujúci návrh 420, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 22 za, proti, zdržali sa prijaté. E, kompromis 23 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmenujúci návrh 434 za, proti, zdržali sa. Možno si to skontrolujeme, takže kontrolujeme pozmenujúci návrh 434. OK. We close the vote. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 435. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Ďalej kompromis 39. Kto je za? Kto je proti? Prijatý. 440. Za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Kompromis 24, kto je za, kto je proti. Zdržali sa prijatí. Ďalej, kompromis 28, kto je za, proti. Zdržali sa prijatí. Pozmienci návrh 460, kto je za, proti. Zdržali sa zamietnutí. Kompromis 14, za, proti. Zdržali sa prijatí Ďalej máme kompromis 30, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Ďalej pozmeňujúci návrh 489 za, proti, zdržali sa prijatí. Ďalej pozmeňujúci návrh 492 tam budeme hlasovať spoločne s pozmeňujúcim návrhom 490, ktoré sú totožné, zhodné, kto je za, proti, zdržali sa a to si skontrolujeme. Takže 492 spolu so 490. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmenujúci návrh 493 za. Pardon, to vypadlo, takže kompromis 31 za, proti zdržali sa prijaté, kompromis 33 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 67 za, proti, zdržali sa prijaté, pozmenici návrh 22 za, proti, to si preveríme, takže preverujeme 22. Končím hlasovanie. A prijaté. 35 kompromis 35 za, proti. Zdržali sa. Prijaté. Pozmenujúci návrh 516 za, proti. Zdržali sa. Prijaté. 517 za, proti. Zdržali sa. Prijaté. Kompromis 38 za, proti. Zdržali sa. Prijaté. A teraz prejdeme ku kompromisu 40 bis, 41, 42. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté? A to znamená, že teraz prejdeme k na stranu 28 približne a budeme riešiť kompromis 50. Našli ste si ho? Kto je za? proti, zdržal sa, prijaté. A potom prejdeme 614, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 52, za, proti, zdržali sa, prijaté. A pozmenujúci 630 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, kompromis 54 za, proti, zdržali sa, prijaté. 634 za, proti, zdržali sa. To si preveríme. Preverujeme pozmenujúci 634. Končím hlasovanie prijaté. A teraz pre, by som dala slovo pánovi Slobodovi, ktorý bude pokračovať. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Kompromis 58 za, proti, to preveríme. Končím hlasovanie. Prijaté. Prejdeme k pozmenujúcemu návrhu 58a, 58a, kompromis 58a. Nie, pardon, čiže ten sa nekoná, to bola chyba. Pozmenujúci návrh 657 teraz, pozmenujúci návrh 657. Za. Proti? Aj to musíme preveriť. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 55 za proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 5061 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 63 za, proti, zdržali sa, prijaté 7, 6, 8. Za, proti, prepáčte, aj toto si musíme preveriť, pretože to vyzeralo veľmi tesne. Áno, končím hlasovanie prijaté. Kompromis 69 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 76 Sedemdesiat 76 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis, pozmenujúci návrh 872 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Preveríme si to. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 78 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 80, 80 za, proti, zdržali sa, prijaté, kompromis 82, 82 za, proti, zdržali sa, prijaté. A teraz kompromis 83 bis za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 84 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 85, pardon. Prepačte, moja chyba. Pozmenujúci návrh 976. 979, prepačte tu. 979. Ospravedlňujem sa za. Proti. To si potrebujem preveriť. Končím hlasovanie. Prijaté. A teraz pozmenujúci návrh 980 za, proti, zdržali sa, prijaté. A teraz máme kompromis 86 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmenujúci návrh, pardon, teraz ďalej. Teraz citácie a odvodnenia, takže 69 za, proti, zdržal sa, zamietnuté, 70 za, proti, zdržal sa, zamietnuté a odvodnenia kompromis 5. Pardon, 70, pozmenujúci návrh 79 za, proti, zdržal sa, prijaté, 80 za, proti, zdržal sa, prijaté, potom kompromis 19. Strana 77. Našli ste to. Kompromis 19 za, proti. Zdržal sa. Prijaté. Potom kompromis 11. Strana 79. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Prijaté. Potom Pozmenujúci návrh 173. Kto je za? Strana 81. 173. 173 za. Ten sa stiahol. O tom nevieme my. Je to pozmenujúci návrh e, SAD, takže stiahnutý. Takže kompromis 25 za. Nie? Nie, pozmenujúci návrh 202. Kto je za? 202. Za? Proti? Zdržal sa zamietnuté? preveríme 202. Končím hlasovanie. Je to prijaté. E, teraz pozmenujúci návrh 203. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamietnuté? 204. Za? Proti? Zdržal sa? Zamietnuté? Potom pozmenujúci návrh 23, kompromis 23, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Prijaté. Potom Takže budem pomalšia. Kompromis 34 za, proti, zdržal sa, prijaté. Teraz pozmenujúci návrh 256. Našli ste si ho za, proti, zdržal sa, preveríme, preveríme 256. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Teraz pozmenujúci nádrh 357 357, našli ste si to? Za, proti, zdržal sa. Myslím si, že je to zamietnuté, ale preveríme si 357. Končím hlasovanie. Prijaté. Potom pozmeňujúci návrh 362. Kto je za? proti, zdržal sa. To by sme mali snáď tiež preveriť, takže 362 preveríme. Končím hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Potom 364 za. Proti. Zdržal sa. Prijaté. 14 za proti, zdržal sa prijaté a hlasovanie o pozmenenom hlasovaní, teda v pozmenenom znení správy. Otváram elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté veľkou väčšinou gratulujem spravodajcom. A teraz budeme hlasovať o mandáte začať rokovania. Aj to spravíme elektronicky. Končím hlasovanie. Prijaté znovu veľkou väčšinou, takže gratulujem. Je to prijaté 55 za a 6 proti. Ďakujem veľmi pekne a gratujem znovu spravodajcom. Ďakujem aj môjmu spolupredsedovi, pánovi Svobodovi. A potom budeme pokračovať s našim rokovaním IMKO.